potvrdená. Pokiaľ ide o politickú skupinu európskych e, ľudovcov a frakcie socialistov a konzervatívcov a reformistov, dostal som od nich nominácie pre členov výbo- na členov výborov a medziparlamentných delegácií. Zoznam týchto nominácií bude zverejnený v zápisnici tohto stretnutia. Ak do zverejnenia zápisnice nebudú vznesené výhrady, platia tieto nominácie za potvrdené. Zahra